Dobré popoludne, dámy a páni. Mm, zaujmite svoje miesta, prosím. We'll able... Takže budeme môcť začať dnešné zasadnutie. Takže otváram stretnutie výboru Regi. A začneme prijatím eh, programu schôdze. Mám tu oznámenia, ktoré sa týkajú e, dnešného stretnutia vo štvrtok e, v Štrasburgu. Konferencia e, predsedov sa rozhodla odložiť rozhodnutie o tom, ktorý výbor bude zodpovedný za návrh komisie vytvoriť podporný program pre štruktúrálne reformy. No a v dôsledku toho výmena názorov s podpredsedom som o tomto návrhu E, ktorý mal byť v bode 5 e, v návrhe programu rokovania. Tento bod bol takisto odsunutý na neskorší dátum. E, členovia boli o tomto informovaní minulý týždeň v piatok ráno a toto je zmena nášho dnešného programu schôdze v závislosti od ďalšieho vývoja, keď e, dostaneme rozhodnutie konferencie predsedov o tomto spise, e, nabrhneme vám pravdepodobne e, mimoriadne zasadnutie výboru v máji alebo na začiatku džúna, júna. Ešte sa môžeme rozhodnúť podľa toho, ako sa rozhodne konferencia predsedov. Takže toto je zmena dnešného programu schôze. Sú ešte nejaké ďalší návrh, pán Van Nistelrooy. Ďakujem vám za informáciu. Áno, môžeme začať stretnutie koordinátorov hneď potom, takže by sa to začalo troška skôr. Ďakujem vám. Áno, áno, nemali by sme určite mrhať časom a stretnutie koordinátorov môžeme začať hneď potom, ako dokončíme program dnešnej schôdze. Ak sú, nie sú ďalšie otázky ohľadom programu, tak ho považujem za prijatý. A mám dve oznámenia predsedajúcej. Poprvé ide o rozhodnutie e, konferencie predsedov ohľadom e, tohto spisu pre program štruktúrálnych reforiem takže ďalšie zasadnutie pre informáciu, e, ďalšie zasadnutie konferencie bude 4. mája a potom to dátume budeme vedieť, či e, bolo potvrdené, že reči bude e, tým hlavným výborom. Ak to tak bude, tak požiadam sekretariát zorganizovanie mimoriadného stretnutia na výmenu názorov s eh, podpredsedom komisie, ktorý je zodpovedný za tento spis, eh, pánom Dombrovskisom. Neskôr teda dostaneme informácie o dátumoch, eh, ktoré pripadajú do úvahy a očakávam aj podporu koordinátorov na zorganizovanie tohto stretnutia regi. Potom delegácia na Martinik, to je druhý bod. My sme poslali delegáciu na Martinik v týždni, ktorý nasledoval po Veľkej noci pán Zeller bol na čele delegácie, takže mu teraz dám slovo, aby nás stručne informoval o delegácii a o práci, ktorá sa tam vykonala. Áno, ďakujem pani predsedajúca. Martinik, podobne ako ostatné regióny mimo európskeho kontinentu, patrí k tzv. najviac e, vzdialeným regiónom, najvzdialenejším regiónom, e, ktoré majú špecifické právne postavenie v rámci zmluvy o fungovaní Európskej únie, to znamená Lisabonskej zmluvy. Martinik patrí Francúzsku, ale leží v Karibiku a ja som kolegovi Monkorovi vďačný za ten nápad, aby sme Martinik navštívili. Náš výbor je e, teda za tieto odláhle vzdialené oblasti zodpovedný a má svoje kompetencie v, tieto, v tomto smere a zodpovedáme aj za to, ako tieto oblasti podporovať. Nuž a keď porovnáme tie najviac vzdialené oblasti, ktoré existujú, tak e, vidíme veľké rozdiely. A tie si uvedomíme ešte viac, keď odcestujeme priamo na miesto a hovoríme s ľuďmi, ktorí tam žijú a s ich zástupcami. A, takto sme, a toto sme práve urobili aj na Martiniku. Karibské ostrovy a ja si na to pamätám, keď sme pred troma rokmi približne navštívili francúzsku Guajanu, tak tam nám povedali miestni zástupcovia, že francúzska Guajana je časť Európy a trpí veľmi pristahovalectvom, a to tak legálnym ako ilegálnym. Na Martiniku naopak je zasa problém vysokej nezamestnanosti, a nedostatku pracovných príležitostí a práve preto veľa mladých ľudí z ostrova odchádza a majú na ostrove tým pádom veľký demografický problém. Takže vidíte podobný, alebo ten istý región, ale problematika, ktorá je úplne iná. My sme mali veľmi e, intenzívny, obšírny program. Snažili sme sa zaoberať všetkými možnými problémami, oblastiami ktoré na Martiníku sú aktuálne. Prvý deň sme navštívili novostavbu veľmi rozsiahle, veľmi veľkej nemocnice a takým špecifikom tejto nemocnice bolo to, že je to oblasť, ktorá je ohrozená zemetraseniami a preto bola skonštruovaná, postavená e, zodpovedajúcim spôsobom, to znamenalo vyššie náklady na výstavbu, špeciálne konštrukcie a táto nemocnica by mohla byť aj ústrednou nemocnicou pre celý región z hľadiska veľkosti, ktorú má. Ale a teraz sa dostávame k tým problémom, ktoré tam sú, e, ktoré tam riešia, najmä e, tieto odľahlé, ďaleké, vzdialené oblasti. Aj na Martiniku podobne ako v Európskej únii e, patria európske štandardy, respektíve e, francúzske štandardy, lebo Martinik je súčasťou Francúzskej republiky. No a to ovplyvňuje konkurencieschopnosť, pretože v hospodárstve aj v iných oblastiach treba dodržiavať všetky normy, vyplácať minimálne platy, ktoré patria pre Francúzsko, kým v susedných regiónoch e, tých ostatných ostrovných štátov panujú úplne iné podmienky v sociálnej a pracovnej právnej oblasti. Tie nie sú viazané takýmito problémami. Takže vyvstáva tu otázka, do akej miery, ak teda pacienti z regiónu, z Karibiku a dokonca aj z americkej pevniny sú ošetrení v tejto nemocnici, ako teda riešiť e, platby. Treba, aby boli zodpovedajúce zmluvy s okolitými e, ostrovnými štátmi a ďalšími štátmi, ktoré chcú používať služby tejto nemocnice. Takže táto nemocnica bude onedlho dokončená, je to jedna z najmodernejších nemocníc v regióne, no a preto budú musieť doriešiť všetky tieto otázky. My sme sa stretli aj s poľnohospodármi. Poľnohospodárstvo je dôležitý faktor, najmä pestovanie banánov. Stretli sme sa s polnohospodármi, ktorí majú malé až stredné e, polnohospodárske podniky, 3 až 5 hektárov. Najväčšie e, podniky tam majú maximálne 100 hektárov. Pestovanie banánov je, a šľachtenie banánov je veľmi náročné z hľadiska pracovnej záťaže, takže to e, na jednej strane prináša pracovné príležitosti ľuďom na ostrove, na druhej strane Opäť oni musia pracovať podľa francúzskych noriem, musia sa im platiť platy podľa francúzskych štandardov a to samozrejme Ekvádor, Kolumbia a ďalšie krajine v strednej, krajiny v Strednej Amerike robiť nemusia. A opäť tu vystáva problém konkurencie schopnosti a preto treba, aby tieto vzdialené regióny a to platí aj pre Kanárske ostrovy, kde sa tiež pestujú banány, aby teda tieto regióny mali zodpovedajúce kvóty, aby sa tam dobre riešila otázka e, subvencií. Ďalší dôležitý ekonomický faktor je pestovanie cukrovej trstiny a jej spracovanie. Na spracovanie na cukor a takisto aj spracovanie na veľmi dobrý produkt, a to je rum. E, kolegyne a kolegovia priamo na mieste tiež e, hovorili aj o otázkach e, ochranej známky. Povedali nám, že aj oni by takúto ochranu známku chceli mať. No a potom sme navštívili celý rad ďalších obcí na Martiniku a Takisto sa konalo aj stretnutie s e, osobou, ktorá je zodpovedná za štruktúrálne fondy. Operačný program pre Martinik bol schválený nedávno. Teraz teda môže už sa zavádzať do praxe a pre Martinik je zo štruktúrálnych e, fondov k dispozícii asi 1 miliarda eur. Ale prekvapilo nás to, že najmä miestni zastupitelia E, starostovia nemali e, prakticky žiadne informácie o tom operačnom programe. Dokonca nevedeli ani, že už nadobudol platnosť, vstúpil do platnosti. Vstúpil do platnosti. A tu sme teda zistili, že treba zlepšiť komunikáciu a to aj komunikáciu tých, e, ktorí sú z našej strany, aj zo strany Martiniku zodpovední za štruktúrálne fondy. Pretože aj nám nakoniec ide o to, aby miestne orgány a úrady a ľudia ako takí boli zapojení do spracovania operačných programov a takisto, aby sa zapájali aj tým, že budú predkladať, vytvárať projekty, ktoré môžu dostať financovanie. Mali sme takisto schôdzky so zástupcami ekonomickej oblasti, Išlo najmä o spracovateľský priemysel, spracovanie poľnohospodárskych výrobkov. Mali sme schôdzku aj so zastupcami miestných hospodárskych združení. Z hľadiska hospodárstva je na Marteniku dôležitý aj cestovný ruch, ktorý vytvára pracovné príležitosti. Nedávno bol dokončený jeden projekt, ktorý sa realizoval pomocou európskych štrukturálnych fondov a týka sa dopravy na ostrove. Doposiaľ to bola najmä individuálna automobilová doprava a teraz sa vytvoril systém hromadnej dopravy, verejnej hromadnej dopravy v hlavnom meste a v okolí hlavného mesta. A to veľmi prispelo k zlepšeniu dopravnej situácie, najmä práve v hlavnom meste. Nikto nám e, nezakrýval to, že miestni taxikári boli proti tomuto projektu, pretože sa obávali, že príde k zniženiu ich príjmov. Ale ako som už povedal, doposiaľ verejná doprava vlastne sa realizovala takmer výlučne prostredníctvom taxíkov a to ale zdá sa, nebude na úkor e, vodičov e, alebo taxikárov, to znamená tá, ten nový dopravný systém a prispieje to k rozvoju ostatných oblastí, ktoré sa skôr e, vyľudňujú a rozvoj autobusov, ktoré majú svoj vlastný jazdný pruh, tak to je veľmi dobré. Takže toľko stručne A pokiaľ ide o výsledky a eh, informácie o špecifickej situácii na mateniku, my už sme poskytli tieto informácie prostredníctvom nášho eh, spravodaja. Ja ďakujem sekretariátu za eh, prípravu. V angličtine vo francúzštine už máme k dispozícii aj takú súhrnú správu, kde nájdete informácie o zložení našej delegácie a o jej práci. A chcem poďakovať aj sekretariátu za veľmi bohatý program, ktorý bol z časového aj z obsahového hľadiska veľmi dobre pripravený a veľmi dobre fungoval priamo na, na mieste. Vidíme, že na Martinik s nami odcestovali aj noví členovia tohto výboru a to ukazuje veľký záujem tohto výboru o Martinik a nie len o Martinik, ale aj všetky vzdialené oblasti. videli sme opakovane, že aj Martinik prejavil veľkú prácu o prácu nášho výboru, lebo tieto periférne oblasti, ako konkrétne Martinik, sú veľmi závislé od podpory Európskej únie, aby si mohli zachovať svoju konkurencieschopnosť a aby mohli rozvíjať e, životné aj pracovné podmienky na tomto ostrove. Videli sme to aj na tom napríklad, že našu návštevu veľmi sledovali ostrovné médiá, noviny, aj televízne stanice. A na záver by som ešte chcel mm, hovoriť o veľmi zaujímavom projekte. Ide o jednotku francúzskej armády, ktorá pôsobí na Martiniku, ktorá založila program pre podporu mladých ľudí, najmä e, znevýhodnených mladých ľudí, ktorí nemajú dokončenú školskú dochádzku a nemajú žiadnu kvalifikáciu, nemajú teda vzdelanie. Mm, predtým tom teda bola problematická časť mladých ľudí, ale teraz vďaka francúzskej armáde pre nich existuje zaujímavý projekt, kde sa učia rôzne činnosti, ktoré ich pripravujú na budúce povolanie, napríklad e, automechanik, e, profesia automechanika. Mladé e, dievčatá sa zase zameriavajú na E, ošetrovateľské kurzy. Toto umožňuje mladým ľuďom nadobudnúť vzdelanie, odbornú prípravu a zároveň majú aj sociálno-pedagogickú podporu zo strany dôstojníkov a podôstojníkov francúzskej armády. A tento projekt je častočne financovaný aj z Európskeho sociálneho fondu a myslím si, že to je veľmi dobrá vec a že vojaci tu odvádzajú skutočne veľmi dobrú a zmysluplnú prácu. Celkovo niektorí, niektoré kolegyne, napríklad pani Rodríguez eh, z Madejry, eh, čo je takisto jedna z periférnych oblastí a ona z nej pochádza. Takže pani kolegyňa Rodríguez mohla na Martiniku aj na základe svojich vlastných skúseností z Madejry poskytnúť eh, kolegom z Martiniku určité odporúčania, rady, typy a myslím si, že nás to celkovo veľmi obohatilo. Získali sme veľmi veľa nových skúseností, cenných informácií. A keď budeme na budúce hovoriť o týchto periférnych oblastiach, tak si myslím, že už budeme mať určitý základ vedomostí, o ktorý sa budeme môcť oprieť. A ja by som chcel len zdôrazniť, že tieto periférne oblasti síce majú svoje problémy, ale na druhej strane sú to také skutočne najvzdialenejšie okraje e, Európskej únie a zastupujú vlastne imič Európskej únie a môžu ho takisto aj spolu vytvárať. Ďakujem vám. Ďakujem za e, veľmi podrobnú prezentáciu. Teraz sme dobre informovaní a máme aj správu vypracovanú sekretariátom. Ďakujem všetkým členom, ktorí boli členmi delegácie. A teraz budeme pokračovať programe rokovania a ďalší bod e, na programu rokovania je e, návrh e, stanoviska, ktorý vypracoval pán Žulo, náš spravodajca, a týka sa prístupu MSP k financovaniu a zvýšeniu rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov. Takže Ekon, eh, eh, výbor Ekon sa rozhodol vypracovať eh, stanovisko z vlastnej iniciatívy. Máme tu z 5. februára 2013 uznesenie parlamentu o zlepšení financovania, mimobankového financovania MSP. Takže pán Žulo je spravodajcom a dnes bude hovoriť o tomto návrhu stanoviska, aby sme sa pridržali e, časového harmonogramu, tak budeme 24. mája musieť hlasovať e, v reči a e, takže štvrtok 21. apríla do 5. popoludní je termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Pán Žulo, máte slovo. Ďakujem pekne pani predsedajúca, pani predsedníčka, Pokiaľ ide ja o túto správu, mám nasledovných pár eh, vecí. Ako ste povedali, správa hovorí o financovaní malých a stredných podnikov. Je to téma veľmi dôležitá. Už sme o tom nakoniec hovorili aj tu na výbore. V tomto duchu malé stredné podniky sú základom európskeho hospodárstva majú veľký potenciál, pokiaľ ide vytváranie nových pracovných miest napríklad. Čiže aké dôležité sú malé a stredné podniky? Momentálne máme v Európe 20 miliónov, e, približne 90 miliónov zamestnancov a treba povedať, že počas krízy, ktorá tu bola pred pár rokmi, prístup týchto firiem k financovaniu bol výrazne sťažený, obmedzený a naozaj e, bola to veľká závislosť e, týchto podnikov od e, bankových pôžičiek a teda v tejto oblasti situácia nebola dobrá. A tu hovoríme aj o takýchto bankových pôžičkách aj o iných zdrojoch financovania, najmä v rámci únie kapitálu spravodajca pán Karas hovorí o tom, že treba viacej diverzifikovať zdroje financovania pre malé stredné podniky a ja s tým súhlasím. Treba vylepšiť financovanie reálneho hospodárstva, teda aj malých stredných podnikov, prostredníctvom teda kapitálových trhov. Samozrejme, to ešte neznamená, že trhy majú nahraniť banky, pretože banky častokrát majú vedomosti či už lokálne alebo regionálne, ktoré sú potrebné. Čiže je teraz e, o samotnú správu, o stanovisko nášho e, výboru e, REGI a tu sa chcem sústredovať práve na ten teritoriálny rozmer a takisto na európske financovanie malých a stredných podnikov, aby tie boli čo možno najviac atraktívne. Čiže tieto E, stanoviska sú stručné, čiže tu môžeme sa vyjadrovať iba nejakým základným e, bodom a práve vďaka, alebo vzhľadom k tomu e, som sa snažil môj text sústrediť na niektoré konkrétne body. Poprvé hovoríme, že malé stredné podniky u nás sa rozvíjajú v prostredí, ktoré je príliš regulované a komisia by sa mala sústredovať na to, aby vytvárala e, právne e, prostredie, ktoré je jednoduché a jasné, aby sa znižovali zaťaže pre našich podnikateľov a to e, platí aj pre ostatné inštitúcie, aj pre národné, alebo teda členské štáty, aj pre Európsky parlament, aj pre samotnú komisiu, vieme sme sa snažili vytvárať synergie medzi jednotlivými nástrojmi a programami pre malé a stredné podniky. Pokiaľ ide o financovanie malých a stredných podnikov zo strany európskych fondov pre regionálnu e, politiku, myslím si, že náš výbor by naďalej sa mal snažiť robiť všetko preto, aby sme naďalej e, otázky e, zjednodušovali. Všetci, ktorí ťažia z koheznej politiky, všetci príjemcovia koheznej politiky, E, hovoria o tom, že ten e, rámec je nestabilný, pravidla sa menia, e, platby chodia neskoro, sú tam vysoké bremená pre podnikateľov. Toto sa stále opakuje, ale podniky a najmä malostredné podniky na to doplacujú ešte viac, pretože sa nachádzajú v konkurenčnom prostredí a o to väčšie problémy takéto nedostatky našich fondov pre nich, e, pre nich predstavujú. Čiže práve také malé podniky, to sú častokrát tie, ktoré nemajú e, peniaze na to, aby mali služby, ktoré sú týmto témam čisto venované a tým pádom tie náklady na, alebo súvisiace s týmito e, fondmi sú príliš vysoké pre nich a tým pádom výsledok je častokrát ten, že malostredné podniky sa obracajú priamo na banku a vlastne tieto nástroje ani nevyužívajú. Existujú tu isté náklady, e, ktoré na jednej strane sa týkajú regionálnej politiky, a na druhej strane politiky hospodárskej e, súťaže. Je v tom istý, istý taká dynamika, by som povedal, alebo istý rozpor možno. A preto v tej správe som chcel e, vyjasniť otázku koheznej politiky na jednej strane a pravidiel, ktoré súvisia so štátnou pomocou na strane druhej. Posledná vec, Myslím, že nikdy netreba zabúdať e, na to, že e, e, sú rôzne parametre, ktoré ovplyvňujú výsledky jednotlivých malých podnikov. A častokrát tieto malé podniky nemajú diverzifikované tieto parametre. A kohezná politika by mala zohľadňovať práve špecifické vlastnosti malých stredných podnikov tak, aby sme vytvárali také riešenia pre niektoré by im boli dobré, ktoré by im sedeli. A keď tu hovoríme o tom, že treba zohľadňovať špecifické mikropodnikov, e, to je jeden takýto parameter, ale potom sú aj ďalšie, napríklad e, teritorium, na ktorom pôsobia dané podniky, to je veľmi dôležitý E, faktor, napríklad tie, ktoré pôsobia e, v Guadalupe alebo v Martinique, tak samozrejme tie majú ťažšiu situáciu, alebo inú situáciu, tak by som povedal, ako tie, ktoré pôsobia e, v Paríži. A potom závisí to aj od sektoru, v ktorom pôsobia, od modelu podnikateľskej činnosti, ktorý využívajú a tak ďalej. Čiže ja by som chcel, aby sme zvorazňovali práve túto otázku, regionálna politika by mala prinášať také riešenia, ktoré sú dobré, a to nielen pre eh, malé stredné podniky, pre ich otváranie alebo spúšťanie, a teda eh, pre startupy, ale eh, treba, aby to financovanie prebiehalo aj v neskôrších fázach, aby sa mohli tieto podniky rozvíjať a, a raz. Aby som bol, konk- aby som, áno, bol konkrétny, tak v niektorých e, prípadoch sú vhodné možno dotácie, v niektorých iných prípadoch sú to iné e, formy financovania, za každým závisí od konkrétneho e, prípadu. Čiže to by boli také hlavné body tohto návrhu správy. Ako som povedal, bohužiaľ nemáme tu dnes priestor v prípade takéhoto stručného stanoviska nejako veľmi rozviatie myšlienky a preto nevylučujem, že by som si možno aj, e, teda, že by som mal pozmeňovacie návrhy aj k, mojej, k môjmu vlastnému textu. Rád si vypočujem názory kolegov, ktorí by to chceli nejakým spôsobom obohatiť. E, to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you very much. And... Ďakujem. E, otváram teraz rozprávu, začínajú tie spravodajcovia k správu Pán Pikula, nech sa páči, ako prvý. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem i gospodinu Žulovu na dobro Ďakujem pekne, pani e, predsednička, a ďakujem pekne aj e, pánovi Žulo e, k, tejto, k tomuto kvalitnému textu na tému rozmanitosti financovania malých a stredných podnikov. Súhlasím s tým, že malé stredné podniky naozaj zdrajú veľa, e, rastú veľa pracovných miest v Európe a kohezná politika je veľmi dôležitým nástrojom financovania, najmä v čase krízy a rozpočtových škrtov. Mikropodniky a malostredné podniky e, predstavujú 10 všetkých firiem e, v Európe a takisto vytvárajú dve tretiny E, pracovných miest e, v súkromnom sektore a takisto aj viac ako e, polovicu pridanej hodnoty, ktorú vytvárajú podnikatelia v Európe. 90% malých stredných podnikov sú v skutočnosti mikropodniky, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov. Súhlasím s odhadom, že kapitál musí byť prístupnejší týmto podnikom, tak aby tieto mohli realizovať svoj potenciál. Prístup k financovaniu je druhý najväčší problém, e, ktorý individuálne malé podniky momentálne mm, pociťujú. Dostupnosť kapitálu a úverov, požičiek, to e, sú najväčšie problémy, ktorým e, čelia podniky, ktoré sú mimo eurozóny. A výbor REGI by mal zdôrazňovať dôležitosť dostupnosti financovania najmä v regiónoch, ako sú napríklad ostrovné regióny, e, horské regióny a tak ďalej. Okrem prístupu k financovaniu, e, tam je situácia e, komplikovaná ďalšími faktormi a potom je tu otázka, je tu tá otázka vysokej administratívnej záťaže. Relatívne málo z týchto podnikov podniká cezhranične v rámci EÚ. Čiže rozdielov v rámci monetárnych podnikov je veľa a sú mnohé prekažky, ktoré im e, brania e, realizovať celý svoj potenciál. Práve preto musíme myslieť na to, aby tieto politiky a opatrenia boli adekvátne a aby zvyšovali atraktívnosť Európy pre vytváranie nových e, podnikov a pre ich rozvoj. Ďakujem pekne e, spravodajcovi za stručný a kvalitný e, text a teším sa, teším sa na našu ďalšiu e, spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďalej tiež spravodajci z ECR a Alde, pán Rojer, nech sa páči. Ďakujem pekne, iba veľmi stručne. Náš sa tu nie, chcem sa ospravedlniť za neho e, veci, ktoré sa mi tu páčia sú následovné. Znižovanie administratívnych e, záťaží, to je vždy nám téma blízka a potom aj tá téma, že e, takáto, e, to o čom tu hovoríme, by nemala byť e, náhrada bankovej práce, ale doplnenie. Čiže doplňať e, prácu bank, bankových požičiek, aby to nebolo jedno namiesto druhého. To všetko e, je niečo, čo my vnímame pozitívne. Ďakujem e, pekne, ďalej pán Van Miltenburg. Ďakujem pekne e, v mene pani Nikola, ktorá tu bohužiaľ nie je. Ona chce e, povedať niekoľko vecí. Momentálne máme tu veľké, veľkú, veľkú administratívnu záťaž, pokiaľ ide o prístup k európskym fondom a to je prekažka pre malé podniky, takže treba spraviť, aby financovanie bolo dostupné transparentnejším spôsobom. A preto pani Nikolaj víta vymenovanie vysokej skupiny pre monitorovanie a zjednodušovania e, európskych fondov a teší sa na odporúčanie tejto skupiny, pokiaľ ide o zjednodušovanie prístupu k financovaniu pre malé podniky. Po druhé, sieť Enterprise Europe je dôležitým zdrojom informácií pre malé podniky a startupy, pokiaľ ide o reguláciu a ako využívať e, európske finančné možnosti, e, takisto rizikový kapitál a požičky. A tieto informácie by mali byť v dispozícii aj na širšej úrovni a preto pani Nikolaj požaduje, aby členské štáty vytvorili taký one-stop shop, ktorý je podobný tejto sieti Europe, Enterprise Europe. Tretia vec je tu veľká potreba posilňovať alternatívny prístup k fondom pre malé podniky, aby to bolo E, lacnejšie a, a ľahšie. E, spustenie únie e, s kapitálovými trhmi je dôležitý krok pre vytvorenie rovnakých podmienok k financovaniu pre všetky masetné podniky v Európe. Oni majú veľmi odlišné podmienky, odlišné požiadavky a teda prístup k financiám majú každý, každý má niekto iný. E, nejaký iný, nejakú inú predstavu, e, pokiaľ ide o práve tento e, prístup. Dôležité je, aby tieto podniky vedeli lepšie identifikovať výhodné partnerstva pre nich výhodné. K tomuto budeme aj pozmeňovací návrh. A potom posledný bod pani Nikolaj Vita, žiadosť spravodajcu Ekon, aby členské štáty posilňovali finančnú gramotnosť prostredníctvom finančného vzdelávania majiteľných podnikov, ale zároveň Eh, tak, eh, aby sa eh, posilňoval vôbec spolacom aj podnikov v Európe. To je jej hlavný cieľ. Ďakujem pekne. Pani Ivane, chcete sa v mene tým spravodajcov vyjadriť? Áno, ďakujem pekne. Môj tým spravodajca za zelených tu nie je, ale chce spomenúť následovné veci. Teší nás, že masterné podniky sa e, spomínajú, pretože naozaj ich potenciál by mal byť vnímaný ako dôležitý aj na európskej úrovni, aj na úrovni lokálnej. Ďakujem, pán Žulo, za vašu prácu na tomto stanovisku. Súhlasíme s vami, že koordinácia, konzistentnosť a synergie medzi nastrojenými a programami, ktoré podporujú masterné podniky, majú byť garantované. Chceme trvať najmä na dôležitosti masterných podnikov pre európske hospodárstvo a pokiaľ teda ide aj o ich eh, potenciál podporovať trvalo udržateľný rozvoj a rast. E, treba v tejto otázke podporovať princípy cirkulárneho hospodárstva, e, kruhového hospodárstva a e, takýmto spôsobom vytvoríme aj tie tzv. zelené pracovné miesta. Máme tu veľa príležitostí pre inovácie, ktoré môžu vytvoriť neskôr aj trvalo udržateľné pracovné miesta. Zelené verejné obstarávanie to je dobrý spôsob, ako Eh, viesť masterné podniky eh, z hľadiska eh, trvalo udržateľného. A potom otázka udržateľnosti lokálnych trhov, to tiež je veľmi dôležitá téma a e, prínos štruktúrálnych a kvazných fondov Európskej únie by mal zostať rovnaký. Ja osobne sa chcem, e, alebo chcem pripomenúť e, otázku rodovej, druhých rozdielov, ktoré napríklad vidíme aj v tom Small Business Act musíme sa aj v rámci komisie snažiť lepšie e, podporovať účasť žien na malých stredných podnikoch a musíme na tom e, trvať e, na tejto téme aj naďalej, kým neuvidíme naozaj konkrétne výsledky. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalší, ďalšia téma spravodajkyňa pani to nech sa páči. Ďakujem pekne. Toto stanovisko je pre nás na výbore regi veľmi zaujímavé, keďže sa venujeme e, aj téme rozvoja majstredných podnikov a ja ako spravodajkyňa, pokiaľ je o stanovisko e, cieľom pre majstredné podniky, je to mimoriadne dôležitá zaujímavá téma. Častokrát sa hovorí, že regulácie sú zložité, komplikované, a že ťažko majú firmy, alebo majú ťažký prístup k fondom a teda požadujeme, aby komisia tému zjednodušila, aby vyjasnila reguláciu štruktúrnych fondov a investície, takisto aj ustanovení, ktoré sa týkajú štátnej pomoci. Je to takisto aj požiadavka synergií a komplementarity medzi jednotlivými nástrojmi v Európskej únii, tak e, ako sa tieto opatrenia týkajú majstredných podnikov. V rámci nášho hnutia 5 hviezd, tak e, tá téma e, kapitálových trhov je pre nás e, veľmi citlivá. Je to súbor iniciatív, ktorý e, má za cieľ riešiť otázku tieňového bankovníctva a e, sústredujú sa tam práve najmä na infraštruktúru a na masredné podniky. Ja zúrazňujem, že komisia hovorí, že harmonizovaný trh s kapitálom by vytvoril ďalší prístup k úverom pre firmy a ľudí a že by e, vďaka tomu boli viacej e, na ten trh e, zašlenení bez hľadu na to, z aké krajiny pochádzajú. A my máme isté obavy, pokiaľ ide o dlhodobé výhody takéhoto systému pre občanov aj pre podniky. Pozrieme sa na priority komisie, to opätovné spustenie kvalitného prístupu. Hovoríme tu o tej praxi, že tu máme e, portfólio požičiek, ktoré poskytuje e, banka, potom sa teda na opätovne toto dostane neskôr na trh prostredníctvom e, dlhopisov, ktorých sa dá rokovať, ako napríklad tých dlhopisov, ktoré môžu byť vyšetrovateľom Mm, predané. Ale čo by sa stalo teda, pardon, investorom? Investori by to kúpili, ale dostali by peniaze naspäť iba vtedy, pokiaľ požičky e, v nich uvedené sú preplatené. A takáto technika je e, to, čo spustilo a naštartovalo tú e, finančnú krizu, pretože rizikové úvery, nekvalitné úvery, tieto e, boli potom e, premenené na E, produkty s ratingom e, troch Ačiek a tak ďalej. Čiže e, hovorí sa tu o rôznych kritériách, ktoré by z tohto celého procesu spravili transparentnejšiu záležitosť, ale celý tento proces spolufinancovania by podporoval aspoň implicitne aktivity aktivity investičných bank v Európe v porovnaní s tradičnými e, bankovými vzťahmi. A myslím, že vám nemusím e, pripomínať, akú úlohu zohrali investičné banky práve pri tejto kríze. A práve preto si myslíme, že e, ten tradičný bankový systém by mal byť ponechaný ako tradičný zdroj úverov pre malé stredné podniky. A to je to, čo treba podporovať, nie je to, čo sa tu napíše. Kolega hovorí, že potrebujeme vylepšiť financovanie e, reálneho hospodárstva vrátane kapitálových trhov a že by sme mali európske financovanie spraviť atraktívnejšie pre malé stredné podniky. Bode E hovorí o transfere e, financí e, z bank e, do nebankových zdrojov, ako napríklad e, dôchodkových fondov, že to by neznamenalo, že to bude menej rizikové, celé práve naopak e, vytvára sa morálny hazard, e, ktorý by znamenal, že v budúcnosti by možno tieto dôchodkové fondy mohli sa dostať do také situácie, že by museli byť vyplatené z verejných financí. Takže aby som to uzavrela, pokiaľ budeme znižovať nezamestnanosť, to je na prospech celej Európy a treba takisto reformovať aj súkromný bankový e, sektor v Európe, tak aby sme rozlišovali medzi tradičnými bankami a tými investičnými, aby sme zvyšovali ich odolnosť. E, ďakujem pekne. Ďakujem. pekne. pani Tu ide o financovanie malých a stredných podnikov, respektíve strednej vrstvy to ale trvalo, kým sme konečne, respektíve tu veľmi dlho diskutujeme, že je treba zabezpečiť lepší prístup peniazom. Ja chápem, že banky sú dôležité, ale e, sú tu aj také tendencie, nielen v mojej krajine Švedsku, ale že sú tu niektoré veľké banky, ktoré majú rôzne štruktúry, majú pobočky v rôznych mestách ale nie úplne niekde na, na vidieku, ako napríklad v Severnom Švedsku. To znamená, že to vlastne podniky majú problém z, dostať sa k peniazom a preto potom hľadajú aj iné cesty, možnosti, aj sa snažia získať nejaké prostriedky z únie či by neponúkali niečo také, čo v súčasnosti neponúkajú banky a preto sa vlastne stále vraciame k tejto istej téme. Potom ďalšia otázka, rôzne formy asociačné združení a podobne. Ehm, často tie malé podniky majú malé ehm, časti, ale keď väčšie väčšie firmy vlastne, vlastne nakupujú jednotlivé um, suroviny či jednotlivé komponenty, tak je to potom, ale majú získali výhodnejšie ceny. Takže bolo 10 eh, spoločnosti v Európe sú akciové spoločnosti. Potom ďalšie sú tu také tie akoby kooperatívne, družstevné spoločnosti, tie tiež majú inú štruktúru. Ale je dôležité, aby v podstate všetky podniky mali prístup k peniazom bez ohľadu na to, že aká je forma tohto, tohto podniku. Ďakujem teraz pani Mercedes Breso. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že už veľa bolo povedané z toho, čo som chcela povedať. A chcela by som vedieť, že či ste preskúmali aj potenciál malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide o e, planning, pretože tam to bolo zamerané v tomto projekte um, zamerané to bolo na malé a stredné podniky a mňa by zaujímalo, že či máte, máte nejaké nové informácie o tom, čo sa v tejto oblasti, či v tejto otázke deje, pretože to by možno mohol byť začiatok pre úniu kapitálových trhov pre malé a stredné podniky. Ďalším rečníkom je teraz pán Novákov. Ehm, ďakujem pekne. všetkým ja by som chcel pánovi Šulovi ehm, poďakovať za jeho úsilie, za to, že pripravil dobre vyvážené a dobre stanovisko. Ja by som chcel trošku rozvinúť ešte jeho názor a to, či stanovisko o to, že je treba zjednodušiť a znižovať byrokraciu v prístupe k európskym fondom podľa niektorých prieskumov 70 donorov z malých a stredných podnikov majú pocit, že sú zavalení byrokraciou a papiermi tu v EÚ. A my sa môžem tomu len pripom- ja počul som aj predrečníkov, že tu je nedostatok financovania a nedostatok e, finančných zdrojov pre malé a stredné podniky. E, nie je to celkom pravda, skôr je nedostatok prístupu k týmto peniazom. Máme rôzne projekty, máme Junckerov plán, kozčné programy na národnej aj regionálnej úrovni, ale Väčšina z týchto firiem či podnikov nemajú jednoducho kapacitu či ľudí na to, aby toto žiadali, zviedli tie projekty, ehm, zvládli požiadavky európskych projektov. Okrem toho viem, že Existujú určité specifické nástroje aj pre startupy a aj pre tieto startupy existuje požiadavka e, v prípade zdrojov, tak administratívnych, ako aj finančných. Takže ak e, startup má finančnú kapacitu, tak už nie je považovaný za startup. Takže mali by sme byť možno že trošku flexibilnejší, keď e, vytvárame či pripravujeme rôzne nástroje, osobitne pre takú zraniteľnú časť e, ekonomiky, ako sú MSP. Verím, že mali by sme určite mali urýchliť odstraňovanie byrokracie, tak to sa tu už ďalej naozaj nedá. V podstate podľa úradných údajov náklady na správu európskeho projektu pohltia 8 projektu. No viete si predstaviť, ja si myslím, že to je dokonca ešte aj viac, keď počítame konzultantov a poradcov a rôzne iné služby možno, že je to aj viac ako 10%. Čiže viete si predstaviť, že máte napríklad systém dodávku vody, keby z každého desiet, každých desiatich litrov spotreboval sám systém 1 liter vody, no tak to by bol úplne neefektívny systém. Čiže myslím, že e, mala by táto skupina na vysokej úrovni e, pripraviť e, nejaké výsledky čoskoro. skoro. Ďakujem pekne, predsedajúca. Ďakujem teraz, pán Hetman má slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ja by som sa chcel pripojiť k tomu, čo povedal pán Novakov a chcel by som poďakovať spravodajcovi za pripravenú prácu. Naozaj tento východiskový materiál je veľmi dobrý eh, na tému E, diskusie o podpore malých a stredných podnikov. Ja by som chcel opradiť pozornosť na dva aspekty podporu takýchto podnikov v Európe. Poprvé, musíme veľmi jasne mať určené presné miesta, kde banková štruktúra nemá dosť dobré ponuky pre malé a stredné podniky. A tu by sme vlastne mohli práve tu pomôcť e, európskymi fondami, štrukturálnymi fondami, Ehm, napríklad cez naše regionálne kancelárie, ktoré by mohli tvoriť určitú formu konkurencie v bankám, poskytovali by rôzne požičky alebo aj ručenia či záruky a v mnohých to, a v Európe to väčšinou funguje, lebo banky, keď vidia takúto konkurenciu e, z, zo strany regionálnych alebo mm, lokálnych e, štrukturálnych fondov, tak v podstate tiež upriam, prispôsobujú svoje očakávania alebo menia podmienky pre e, poskytovanie požičiek e, vlastne pre tých, ktorým sa to poskytuje malým a stredným podnikom. Malé a stredné podniky čo potrebujú? Potrebujú rýchle a lacné peniaze, aby sa mohli rozvíjať a preto musíme aj venovať osobitnú pozornosť e, zrušenia rôznych postupov, pokiaľ ide o nenávratné dotácie, ktoré sa poskytujú zo štrukturálnych fondov aby sa už tu zrušila byrokracia, o ktorej hovoril pán poslanec Novakov, ale predovšetkým aj skrátiť dobu e, pre, pre posudzovania návrhov či žiadostí, e, pretože sa usmievajú rôzni predstavitelia pod, podnikateľov, že ako dlho trvá všetko od, e, zač- od na, na pozitívnu odpoveď na svoj návrh projektu. Pritom v, projek- v biznise to funguje tak, že keď máš dobrý nápad, treba to rýchlo realizovať. Ale e, kým sa jeho peniaze schvália, celé mesiace čaká a medzi tým to niekto už iný e, v, v, ho zastúpil. Takže chcel by som povedať, že napríklad sú tu aj projekty, ako napríklad, ktoré sú v rámci Horizontu 2020 alebo COSME. Keby sme pri, poskytli tým, kto sú, v týchto projektoch e, sú väčšinou podniky, alebo dostávajú peniaze práve väčšie podniky a tiež veľmi málo sa z tohto dostáva malým a stredným podnikom, pretože mechanizmus získavania týchto peniazí je veľmi, veľmi komplikovaný pre MSP. Ďakujem pekne predsedajúca. Ďakujem pekne teraz pán, pán Nistelroj. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dovolte, aby som e, doplnil v troch e, bodoch, pokiaľ ide o piatý bod, tá oblasť, v ktorej tá oblasť, e, o, ktoré, o ktorú tu ide. To znamená, že pokiaľ by sme mali zodpovedným spôsobom zmenovať e, otázky e, zabezpečenia príslušných prostriedkov malým a stredným podnikom v, tej, v tomto v v tejto správe e, komisia hovorí o malých a stredných podnikoch, ktoré sú financované v rámci Európskej kapitálovej únie. A tu máme holistický prístup. Európa je veľmi veľká. Teraz, keď sa napríklad ocitáme v krajine, ktorá má veľké problémy e, vo finančnej a ekonomickej kríze, vtedy je to ešte zložitejšie než napríklad v Holandsku. Preto by som chcel, aby sa navrhlo také, aby sa e, pripravila správa, ktorá sa týka rôznych regiónov v Európe. Môžeme to, túto správu individualizovať na jednotlivé krajiny alebo jednotlivé regióny, mohlo, pretože takýmto spôsobom môžu byť tieto myšlienky len príliš eh, vágne, pretože napríklad v bode 5 tu máme um, tam veľa závisí od toho, že kde e, je sídlo toho podniku a ukazuje sa, že potom aj intenzita využívania jednotlivých európskych nástrojov je rôzna podľa regiónov. A diskutuje, tu sa diskutuje, bo tá správa vlastne tým pádom je taká príliš abstraktná, pričom by mala byť skôr oveľa konkrétnejšia. Potom ďalšia otázka, ktorá súvisí s podporou e, financovania z horizontu 2020 tu tiež možno, že nie sú až také veľké problémy, ale problém je, že či e, takéto financovanie je povolené a ak sú nejaké problémy, tak je treba nájsť konkrétne riešenia. E, preto ja som podporovateľom toho, aby to bolo vyriešené. A posledná vec. E, Často sa zamýšľam nad tým, že čo je vlastne malý a stredný podnik, pre všetko, čo je menšie, sú startupy alebo scale-upy a tí, ktorí um, hľadajú financovanie, tí v podnikoch, ktoré majú menej ako 10 pracovníkov, to sa vlastne ešte nepovažuje vlastne ani za malý a stredný podnik. Takže ja by som bol za to, aby aj takéto malé, úplne mini, malé startupy boli tiež e, zohľadnené, ale pretože pre takú firmu, ktorá začína, je ich tam 8 ľudí, môže byť to kľúčový moment, keď začína, ale nemajú prístupy k peniazom preto tu sú problémy s definíciami samotnými, ktoré by vyjadro, bude vyjadrovať definíciu jednotlivých rôznych e, podnikov. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz posledný bude pán Polčák. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som už iba naviazal na to, čo povedal pán Novakov a čiastočne sa k tomu venoval aj pán kolega Hetman. A to sa týka otázky administratívnej náročnosti e, malých a stredných podnikov ja by som sa chcel venovať práve aj otázke stability neprehľadného právneho prostredia, pretože aj to sa spomína v návrhu stanoviska návrhu správy. Podľa mňa je to aj zároveň súčasťou toho stabilného prostredia, ktoré by nemalo byť ani administratívne náročné a zároveň by malo byť právne jednoduché a stabilné. A v tejto súvislosti si myslím, že takéto stabilné prostredie prinesie malé a stredné podniky práve to potrebné zjednodušenie. A myslím, že by boli dobre, keby sa zmienili aj aktivity skupiny na vysokej úrovni, s ktorou sme sa mali možnosť my stretnúť ako členovia výboru No možno aj toto by stálo za to, keby sme to zahrnuli do tohto stanoviska, aj keď viem, že sa správy nemôže byť e, príliš obšírny a k ostatným témam sa už vyjadriť nebudem, lebo sa vyjadrili ostatní. Predsedajúca, ďakujem pekne. To bol posledný rečník v tejto rozprave. Teraz pán e, Žulo, chceli by ste sa ujať slova a odpovedať? Ďakujem pekne. Budem stručný. Chcem sa poďakovať tým spravodajcom, ktorí vystúpili tiež kolegom za ich pripomienky, za ich návrhy. Teším ma, že táto téma je zaujímavá pre nás všetkých, aj pre výbor regie ako taký. Naozaj financovanie pre masterné podniky je dôležitá téma. Zapísal som si vaše pripomienky, aj to, čo ste najviac zdôrazňovali, nebudem to teraz opakovať, ale poznačené to každopádne mám. Teším, ma, že ľudia sa v tejto téme e, e, venujú, je to pre nich dôležitá e, téma. Zostala tu otázka, pokiaľ ide aj o definíciu, nemáme tu celú európsku definíciu malého stredného podniku a potom otázka rozmanitosti malých stredných podnikov podľa teritoria. K tomu sa viacerí kolegovia vyjadrili. Téma, ktorá sa opakovala, bolo zjednodušovanie e, tých pravidel, aby ten e, prístup k financovaniu bol jednoduchší. Ďalšia vec, komplementarita medzi prístupom k kapitálu a k bankovému financovaniu. Dobre vieme, že na svete máme potrebu tejto rozmanitosti aby sa teda navzájom e, doplňali tieto dva spôsoby financovania. Ďalší bod, bezpečnosť e, produktov, kapitálových produktov, ktoré môžu využívať malcedné podniky, aby mali e, prístup na, trho, na kapitálový trh v rámci podmienok, ktoré sú bezpečné. Ďalej plán Juncker. U nás vo Francúzsku myslím, že bolo viac ako 20 projektov, ktoré boli podpísané v rámci e, prístupu majstredných podnikov k financovaniu e, a týchto 20 či 22 projektov sa týkalo viac ako 30 tisíc e, podnikov tejto kategórie u nás vo Francúzsku. A teda najmä výbor ECO sa tomuto bude venovať ako hlavný výbor, čiže pokiaľ sú tu nejaké témy, ktoré podľa vás by bolo dobre v rámci regii výboru e, zdôrazniť, tak to je moja otázka, ale pokiaľ ide o tie finančné otázky, to sú skôr kolegovia z ekonom. Teším sa teda na naše, na naše podmienovacie návrhy a e, lehoty vám podala pani prezidentka, takže to by malo byť jasné. Ďakujem. Um, Ďakujem vám. Bola to moja chyba, že som ešte nedala slovo zástupcom Európskej komisie kým som dala slovo pánu spravodajcovi, ale dovolte, aby som teda využila túto príležitosť a dala túto možnosť pánovi, e, ktorý tu zastupuje e, e, DG Regio, DG Fisma, týmto dvom pánom. Takže kto z vás sa chce ujať slova? Áno, prosím. Fisma. Uh, thank you, madam, madam chair. Uh, a few... Ďakujem, pani predsedníčka, pokiaľ ide o ten projekt únie e, e, kapitálových trhov. A e, tam sa teda to rozhodnutie urobilo v septembri roku 2015 a ide hlavne v tomto akčnom pláne o zlepšenie prístupu k financovaniu zo strany malých a stredných podnikov a cieľom je doplniť ten kanál financovania bankami pri kapitálovom financovaní ďalšími možnosťami kapitálového financovania, tak aby sa rozšíril to spektrum možností financovania a to e, v záujme startupov a rozrastajúcich sa firiem. Tento akčný plán obsahuje celý rad opatrení na dosiahnutie stanoveného cieľa a ja uvediem tri príklady takýchto opatrení. Poprvé, e, balík na posilnenie e, na zlepšenie zdrojov financovania e, európskeho podnikateľského kapitálu, potom vytvoriť paneurópsky európsky kapitálový fond a takisto je tu aj e, projekt e, na stratégii Jureka. To sa týka špecifického financovania a investičných nástrojov tohto podnikateľského kapitálu. Potom ide o E, napojenie malých stredných podnikov na zdroje financovania a vytvoriť architektúru informácií tak, aby e, malé a stredné podniky lepšie chápali e, situáciu a mali prístup k alternatívnym fondom. A ja beriem na vedomie aj tú myšlienku vytvorenia jednotného kontaktného miesta v rôznych krajinách ako alternatívu. No a tretí príklad, to je E, preskúmanie smernice Prospektus a tam je jedným z cieľov posk- e, e, nastaviť menej náročné požiadavky pre malé a stredné podniky a to s cieľom teda ako si to prispôsobiť verejným kapitálovým trhom. DG Regio, chcete sa vyjadriť? Nie. Ďakujem vám teda, takže toto je mm, tá záverečná mm, poznámka v našej diskusii o malých a stredných podnikoch. Ja e, chcem len pripomenúť, že termín e, je 5 hodín popoludní štvrtok 21. apríla, termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov. A teraz e, prejdeme k ďalšiemu bodu programu dnešnej schôdze a to je návrh stanoviska vypracovaného pani spravodajkyňou Konstance Krell, príprava povladnej revízie e, viacomčeného finančného rámca na roky 2014-2020 príspevok parlamentu pred predložením návrhu komisie na zriadenie o viacročnom finančnom rámci stanovuje, že komisia musí predložiť e, e, Mm, to, toto preskúmanie pred eh, koncom roku 2016, to najneskôr, a eh, výbor pre rozpočet sa rozhodol vypracovať strategickú správu o, pre revíziu viacročného finančného prá, eh, rámca po voľbách a tam sa teda zameriava na to, čo by chcel parlament zrevidovať a regi vypracoval, vypracoval stanovisko. Pani Krel dnes predloží návrh tohto e, e, stanoviska a ide tu teda o e, tú revíziu viacročného finančného rámca, jednotlivé položky, položičky, bankové záruky a výhody a nevýhody 7-ročného viacročného finančného rámca. Toto je dôležitá téma a vyčlenili sme na ňu dnes čas na e, diskusiu a budeme hlasovať 21. E, e, pardon, 24. mája o tomto stanovisku. Takže 21. apríla je termín na predloženie pozmenujúcich návrhov, ale dnes máme ešte možnosť mm, prediskutovať to zo široka. Pani Krel, máte teda slovo, aby ste prezentovali toto stanovisko. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pre mňa je začiatok týždňa, e, taký nezvyčajný, pretože som poprvýkrát pristála v Brusel na britovskom letisku, kde naozaj nie je žiadna normálna situácia, je tam oveľa menej ľudí, menej letateľ. nie je to celé také jednoduché a myslím si, že je veľmi dôležité, aby tu v Európskom parlamente my sme pokračovali v našej práci aj napriek tomu, že teroristické útoky sú naozaj s um, hroznou záležitosťou, ale nesmie to ovplyvniť našu prácu. V každom prípade, tak ako to človek zažila predtým, alebo to predstavoval, to koncom ešte nie je. A pokiaľ ide o našim trednodobému finančnému plánovaniu. Pani predsedajúca, vy ste o tom už hovorili. Ja by som chcela ešte k tomu doplniť jednu ďalšiu pripomienku aj v súvislosti s rozprávami, ktoré sa týkajú e, viacročného finančného rámca a vždy sa to nejakým spôsobom je napojené na koheznú politiku, pretože tieto otázky sú veľmi úzko spojené a sú tam niektoré body, kde sa dá možno povedať, že možno, že alebo jednoducho bude treba urobiť aj pre strednodobie revíziu koheznej politiky. V tomto, tejto snemovni a Európskej všetkých inštitúciách vždy ide o to, aby rozpočet európskej kohetnej politiky sme spránili proti mnohým, ktorí si myslia, že máme obrovský rozpočet a že treba ho znížiť a myslím si, že práve naopak treba ten, tieto prostriedky oveľa lepšie využiť. Um, a potom ďalšia otázka. Chcela by som ďalšiu pripomienku. Ja som by rada mala aj dvakrát toľko priestoru pre takéto stanovisko, čiže niektoré otázky sú veľmi stručne e, poňaté. E, ja pripravím niektoré podujúce návrhy a chcela by som aj podporiť ostatných kolegov, aby pripravili ďalšie pripomienky, ale jednoducho nie je možné viac tam natlačiť, e, keďže je to, tam, je to obmedzený priestor, ale pokúsme sa aspoň trošku e, to prehlbiť. E, Už ako vidíte, chcela by som to jasne vyjadriť v tomto stanovisku, že kohezná politika jednoducho je samoučel, nie je iba samoučelná, a že to je len na to, aby sa tu navrhovali nejaké projekty, ktoré nikto nepotrebuje, aby zafinancovali, ale my tu stále v tomto výbore opakujeme, že to má predstavovať investičný program pre región, aby sa pomohlo tomuto regiónu a bez ohľadu na to, že v akom stave sa nachádzajú, sú regióny, ktoré, sú, e, ktoré potrebujú väčšiu podporu, sú regióny, ktoré sú na tom hospodársky dobre, ale napriek tomu tiež môžu si získať eh, niek- pre niektoré projekty podporu z EÚ, lebo respektíve sú na- odkázané. A kohezná politika je stále jediným nástrojom, ktorý tu, ten, po, tu, ten pojem z kohezia, tej solidarity, tú súdržnosť v podstate naozaj nesie v sebe a aktívne ju presadzuje. Preto sa tu vyslovujem aj jasne v tomto stanovisku za to, aby aj keď nemáme ešte zatiaľ dostatok informácií o novom programovacom období, pretože sa ešte nedávno začalo, ale e, nemala by sa e, rozpočet na, súd, na koheznú politiku vonkoncom znižovať. Takisto by som chcela poukázať aj na to, že by bolo veľmi dôležitým krokom, aby sa previedli tieto fondy spoločne, čiže nielen Európsky regionálny fond, ale aj kohezný fond, ale aj fond pre rozvoj, pre vidieka a pre podporu rybného hospodárstva. A myslím, že už sa takto aj prejavilo v posledných mesiacoch, že keď niektorý projekt som, navštívila som tieto projekty, aby som videla, že naozaj tieto projekty prinášajú e, zlepšenia a že tieto prostriedky naozaj prispievajú zlepšeniu. Nie som si celkom istá, že či to je tak úplne všade vo všetkých projektoch, ale určite sú tu veľmi dobré pozitívne príklady, na ktoré treba poukázať a preto si myslím, že na toto treba poukázať, pretože otázka e, efektívnosti pri využívaní prostriedkov a tiež orientácia prostriedkov. To je veľmi dôležité aj v tomto programovacom období a nie je to iba otázka pre kontrolné orgány, ale aj pre náš, to musí byť predovšetkým našou politickou úlohou, aby sme videli výsledky toho, že tieto prostriedky naozaj boli rozumne využité. Myslím si, že aj v, tejto stanovisku, v tomto stanovisku je dôležité, aby sme jasne vyjadrili, že chceme zabezpečiť zjednodušený prístup k prostriedkom, k fondom. E, tu treba opäť toto zdôrazniť, pretože medzi tým už tá skupina pre vysokej úrovni už už pripravila určité návrhy, ktoré by mali viesť k jednodušeniu pripájam sa k tým, ktorí e, požadovali aj to, aby tu možno boli určité paušálne príspevky, aby boli takéto povolené a niektoré už také aj boli povolené, ale myslím si, že musíme ešte urobiť oveľa viac. A naozaj e, treba naozaj tú efektívnosť prostriedkov využiť, tak ako už tu bolo povedané pre predchádzanie správy pre malé a stredné podniky a prístup k pre malé MSP, aby mali peniaze. Naozaj je to pre ne osobitne dôležité, pretože keď ešte nemáme staré uhradené a už sa tu už máme nové programy a nové programovacie obdobie a Mali sme takúto situáciu roky, takže jednoducho nemožno takto ak fungovať a akceptovať takéto fungovanie. Musíme to v rámci revízie viedržného finančného rámca naozaj to pre, prepočítať a pre, urobiť tú nápravu, pretože sú, sa to dotýka priamo, e, priamo podnikov, napríklad Viem, že v jednom regióne komisia povedala, že e, je tam finančná medzera, a napokon e, v, sa veľmi dlho čakalo na to, kým jednoducho projekt e, dostal prostriedky z komisie. A je to často v dôsledku veľmi komplikovanej tiež byrokracie. A teda mus, naozaj, keď chceme v, mať koheznú politiku ako e, fond, ktorý bude prinašať pozitíva o EÚ, tak to sa to nedá, e, alebo potom to neslúži svojmu účelu, keď jednoducho byrokracia alebo tie neskutočne dlhé časy, keď čakanie na preplácanie, to nerobí žiaden pozitívny dojem. Zároveň treba poukázať aj na to, že aby sme e, by sme sa sústredili aj na tie finančné nástroje. Tiež e, sú príliš komplikované a myslím si, že to pri tom, v tej príprave všeobecného smerovania, to, alebo to, čo bolo, sa požaduje v rámci všeobecného smerovania, neviem, či toto všetko bolo dostatočne tu zohľadnené. Ja som s Janom mala niekoľko kontaktov, ktoré sa týkajú toho, čo pripravil výbor pre rozpočet vo svojej správe e, a to, že tu je taká línia a treba povedať, že tu opäť vedie diskusia o tom, ako aký, ako financovať tie viacročné, finanč, viacročné programy, ako napríklad koheznú politiku Horizon 2020 a podobne. A by sme sa vyhli tým problémom z minulosti a ja e, si myslím, že ten sedemročné obdobie má svoju hodnotu. My mali sme tú diskusiu, myslím, že ju máme za každým. A ja viem pochopiť, že finančné e, výhľady majú zmysel aj sa, malo by sa na nich shodnúť parlament s komisiou, ale pokiaľ ide o koheznú politiku, pri, už mať e, vedieť vopred a administratívne náklady 5 rokov dopredu a to jednoducho je veľmi, veľmi zložité. Takže tu som opäť vyjadrila, že s 7-ročným plánom to bolo celkom dobré. Prečítala som si aj, že výbor pre rozpočet uvažoval o tom, že či by nebolo lepšie dvakrát 5-ročné plánovacie obdobie. Avšak zatiaľ neprijali e, také žiadne rozhodnutie. Považujem obe varianty za e, rozumné a chcela by som ešte spolu so spravodajcami stretnúť a o tomto diskutovať, ale myslím si, že e, pokiaľ ide o diskusia o viacročnom finančnom rámci, či má byť 7 rokov alebo 2x5, myslím si, mali by sme v našom stanovisku požadovať dostatočnú flexibilitu aj vo vzťahu k budúcej koheznej politike. Takže to bolo všetko tak zhruba. Dúfam, že ste aspoň mohli z základné myšlienky e, pochopiť v tohto stanoviska a ja sama ešte by som potom pripravila aj určité ďalšie návrhy a budem sa tešiť aj na vaše. Ďakujem vám. Teraz otvárame diskusiu a začnem e, pánom Novákovom e, z EPP, tieňovým spravodajcom. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade, pani Krejl, e, chcem povedať, že to je veľmi dobré stanovisko. Ďakujem vám za spoluprácu, za tie diskusie, na ktoré si stále dobre pamätám. Mm, revízia, preskúmanie e, VFR je skutočne zásadným momentom pre celé programovacie obdobie, najmä keď, bohužiaľ, musíme povedať, že to obdobie nie je 2014 až 2020, ako sa predpokladalo, ale bude to 2016 až 2020. A či už to je dobré alebo zlé. My tu máme e, to pravidlo e, M plus 2, M plus 3 a e, ide teda o doplnenie, dokončenie tých konkrétnych projektov podľa plánu. Ja som videl v tom vašom stanovisku niekoľkokrát zdôraznené, ako dôležitá je synergia a sa, e, zo strany pana e, e, zo strany komisie e, by sme teda chceli očakávať viac, pokiaľ ide o synergie. Pamätám si diskusie o Junckerovom pláne na začiatku a v podstate sa tam predpokladalo, že budeme súhlasiť s programami od ESIFu, ale toto nie je podobná situácia, to nie je taká situácia ako v prípade Junckerovho plánu. E, uvediem vám e, príklad. Sociálny fond a EGF. Tie prakticky pokrývajú to isté a je na členských štátoch, aby sa rozhodli, ktorý fond použijú. E, do, som presvedčený o tom, že to vytvára ďalšiu byrokraciu a v podstate to tých potenciálnych príjemcov takýchto fondov len metie Mali by sme si určite dávať veľký pozor e, počas tohto, tejto e, revízie VFR a to aj vzhľadom na mimoriadné okolnosti súvisiace s utečencami. Toto je veľmi citlivá téma, hoci máme tu aj jeden veľmi dobrý návrh, využiť e, zvyšky e, nevyužité sumy z toho predchádzajúceho programu e, pre krajiny, ktoré trpia najviac utečenickou krízou. Ale chcem len upozorniť, že by sme nemali použiť všetko, čo máme na riešenie tejto krízy. Nevieme totiž, kedy skončí. Určite to nebude na budúci týždeň alebo v blízkej dobe. Raz to ale bude raz to ale príde a nechcel by som potom čeliť situácii, kedy e, si uvedomíme, že sme vynaložili všetko, čo máme na riešenie utečenskej krízy a no, nemáme žiadne financovanie pre mladé, mladých ľudí, pre malé a stredné podniky alebo e, pre mladých podnikateľov. Takže opäť ďakujem vám za toto stanovisko. Ja sa teším na e, ten ďalší postup, e, poznaniúce návrhy a pripomienky, ktoré ešte, e, s ktorým ešte prídeme. Ďakujem. Teraz pán Lue. Ďakujem. Pani predsedajúca, chcem poďakovať pani Kreo za vyváženú správu, vyvážené stanovisko a správu, s ktorým môžeme súhlasiť. Ide teda o to, že by sa malo e, to, čo sa stanovilo 2014 až 2020, e, rešpektovať, takže e, nepodporujeme zvýšenie fondov, skôr by sme mali využívať tie zdroje, ktoré existujú. Samozrejme, je tu utečenecká kríza, to by sa mohlo použiť ako argument na zvyšovanie stropov rozpočtu, ale ide tu o udržateľné financovanie E, rozpočtu Európskej únie a koncentrovanie e, finančných prostriedkov na e, dôležité projekty. A práve tu áno, je na mieste spomenúť také projekty, ktoré sa prekrývajú. My by sme sa mali takisto vyhnúť oneskoreniu v programovaniu, neskorým platbám a E, to e, preto, aby sme zabezpečili implementáciu politiky a nepoškodili e, príjemcov, najmä malé a stredné podniky a tie regióny Európskej únie, ktoré potrebujú v prvom rade financovanie Európskej únie v podobe špeciálnych nástrojov. Chcem takisto povedať, že Európska únia financuje len opatrenia s pridanou hodnotou, to znamená, e, kde ten výsledok je viac než len súčet jednotlivých opatrení a stále hovoríme o e, dôležitosti projektov, ktoré tam skutočne pomáhajú a skutočne majú zásadný vplyv na e, život e, príjemcov. To je podľa mňa e, zásadnou, zásadným aspektom týchto plánov. Samozrejme, plánovanie financovania má aj ďalšie aspekty, ale treba vždy hľadať rovnováhu medzi predvídateľnosťou a flexibilitou. Takže samozrejme, takáto flexibilita je užitočná, ale nesmie viesť k celkovému nárastu rozpočtu. A pokiaľ ide o zjednodušenie, mám isté pochybnosti, že e, komisia si trocha pletie pojmy, pokiaľ ide o zjednodušovanie, že si to e, pletie e, vlastne s kvalitou usmernení, ktoré poskytuje, to je na dolnej časti strany 3 v tejto správe, ktorú tu máme. Zjednodušovanie e, má v prvom rade byť e, na osoch žiadateľov a do istej miery členských štátov, ale nie, a už vôbec nie, na osoch e, komisie a jej vlastných pracovníkov. Ďakujem vám. Ďakujem vám a ďalší tieňový spravodajca som ja. Takže dovolte, aby som teraz predložila svoje stanovisko a to v bulharčine. Kolegyne a kolegovia, ja by som chcela v prvom rade poďakovať pani Krel, spravodajkyni z nášho výboru za vypracované stanovisko, a chcem uvieť niekoľko dôležitých bodov v tejto súvislosti. Tu sú, to sú body, kde chcem e, poukázať na to, že, sa uberáme rovnakým smerom. Takže poprvé, e, preskúmanie viacročného finančného rámca, rámca musí zohľadňovať politické okolnosti, migračnú krízu, boj proti terorizmu a E, doposiaľ ešte nedefinované dôsledky finančnej a hospodárskej krízy. E, takže sú tu určité oneskorené platby, oneskorenie realizácie programov v, tej, v tom súčasnom plánovacom období je dôležité poznamenať, že nemožno v tejto chvíli definovať efektivitu tých programov predtým, než začnú A preto e, treba práve e, položiť dôraz na maximálnu efektivitu kohezných politík a mobilizovať e, všetky dostupné zdroje v členských štátoch tak, aby sme e, realizovali odporúčania európskeho semestra a zvýšili schopnosti, kapacitu a efektívnosť pri implementácii kohezných programov. Potrebujeme takisto nastaviť rovnováhu v rozpočte pokiaľ ide o výsledky a na druhej strane zjednodušiť postupy a takisto aj opatrení, to sa týka aj opatrení súvisiacich s dobrou správou. Tie e, súčasné programy vrátanie teritoriálnej spolupráce, e, to sa môže rozšíriť aj na e, výzvy súvisiace s migráciou pri zohľadnení špecifických priorít a granty možno e, skombinovať e, napríklad s inovačnými finančnými nástrojmi, tak aby sa zvýšila finančná flexibilita a e, umožnila realizácia ďalších projektov, aby sa takisto vytvorili aj podnety pre súkromné investície. Potrebujeme mechanizmus koordinácie, aby sme zabezpečili akúsi vzájomnú súdržnosť postupov, aby sme vhodným spôsobom skombinovali e, vnútroštátne fondy a európske fondy a fondy z Európskej investičnej banky a fondy z EFSI. Európska komisia by mala predložiť odporúčania na zlepšenie programov v rámci e, tej zvyšnej časti súčasného viacročného finančného rámca, tak aby sa zabezpečila čo najlepšia e, realizácia e, toho rozpočtu, ktorý je e, istým spôsobom obmedzený, bez toho, aby sa menili tie národné portfólia treba prijať určité opatrenia na zjednodušenie implementácie a dosiahnutie čo najlepších a najväčších synergických efektov medzi štruktúrálnymi fondmi Európskej únie a ďalšími finančnými instrumentmi. A treba zohľadniť aj príspevok európskych e, investičných fondov, aby e, sa zabezpečila dobrá správa a e, takisto aj plnenie odporúčaní v rámci európskeho semestra. Takže e, nevidím tu nikoho e, z skupiny pána Almaže, takže pani Hvana. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem pekne aj za uvedenie stanoviska pani kolegyni Kreo. Naozaj podľa nás je to veľmi dobrá práca a v veľkej časti z toho môžeme podporiť. Myslím si, že veľmi dobre ste hovorili aj o samotnom zmysle politiky súdržnosti, teda aj vo vzťahu k horizontu 2020, aj to, že ten návrh, aby sa mohli lepšie tieto prostriedky použiť pre utečeneckú krízu, to je veľmi dobrý návrh. E, prakticky e, tu naozaj je to, tu by mali zohrať veľmi dôležitú úlohu práve kohezný fond aj štrukturálne fondy a dobre, že ste sa tomuto venovali stanovisku. Otázka, čo nám trochu chýba, je otázka ochrany klímy a tiež príspevok európskych fondov v boji proti zmenám klímy, tak ako to rozpracovalo Rusko-Morské predsedníctvo, aj poukázanie aj práve na ten záväzok 20 európskeho rozpočtu, aby šiel na životné prostredie a boj s klím, zmenami klímy a tieto ciele COP21 sú, sú veľmi dôležité. Ďalej, pokiaľ ide o zjednodušenie prístupu k štrukturálnym fondom, tu by sme chceli navrhnúť trošku inú formuláciu, pretože momentálne sa v stanovisku hovorí, že ide o zjednodušenie finančných nástrojov ale si myslím, že možno by bolo dobré eh, mať, aby sme mali lepšiu rovnováhu, aby tam boli všetky nástroje, takže trošku máme eh, kritický postoj k finančným nástrojom, alebo aby boli len tieto spomenuté. Bolo by dobre, keby sa jednoducho zjednodušil prístup eh, ku všetkým prostriedkom vrátane pôžičiek. A Tiež sa hovorí, že to je strednodobé preskúmanie či revízia, to je šanca ďalej uvažovať o mm, o zmenách alebo úpravách a chceli by sme navrhnúť aj pozmenujúci návrh vo vzťahu k HDP aj e, plus teda k ďalším novým kritériám, ktoré by sa mohli e, rozvíjať e, alebo používať, aby to sa nepoužívalo ako jediné kritérium HDP. Takže ďakujem pekne ešte raz za toto výborné stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Vana. Nech sa páči. Teda pani Demato, pardon. Grazie, Ďakujem, pani predsedajúca príspevok parlamentu k návrhu komisie eh, ohľadom viacročného finančného rámca je eh, veľmi eh, dôležitý a k tomu, čo prezentovala pani Krel, chcem povedať toľko treba zlepšiť koordináciu medzi tými piatimi fondmi a využívaniu synergických efektov, zjednodušovať e, postupy, e, trvať na e, koheznej politike a riešiť oneskorené platby. V jednom odseku sa hovorí takisto aj o vplyve migračnej krízy a uvažovať o dodatočnej pomoci takýmto členským štátom a regiónom v rámci preskúmania viatočného finančného rámca. Ja e, toto všetko, čo hovorím, ešte vtelím do pozmenujúcich návrhov, ale teraz pokiaľ ide o finančné nástroje, e, finančná podpora by mala efektívne podporovať rôzne sektory verejného, e, verejnej sféry a treba predložiť aj dôkazy a štúdie, ktoré dokazujú efektívnosť takýchto nástrojov v jednotlivých oblastiach politík. Máme tu nariadenie ohľadom e, pravidel finančný, pre finančné nástroje a tam sa hovorí, že tieto sa musia používať ako doplnkové nástroje na e, princípe ex ante naplnenie strategických objektov únie a s prihliadnutím na ďalšie formy financovania EÚ, vrátanie subvencií. Takže máme tu otázku synergie a medzi koheznou politikou a ďalšími e, e, zdrojmi finančnej podpory Európskej únie. E, horizont 2020 a e, mechanizmus pre e, spájame Európu. To sú teda tie nástroje v rámci plánu Juncker a uznesenie komis výboru z minulej jesene takisto schválilo náš prístup k týmto otázkam a treba e, zachovať e, aj kontrolu e, namierenú proti podvodom a zneužívaniu finančných fondov. Máme tu článok 2 nariadenia rady, kde sa hovorí, že národné dotácie nemožno redukovať v rámci preskúmania viacročného finančného rámca, ale potom je tam článok 7 v tom istom nariadení, kde sa hovorí, e, že vzhľadom na obzvlášť zložitú situáciu e, v niektorých členských štátov možno upraviť e, tie sumy až do výšky 4 miliárd eur. Takže na záver chcem povedať, že je tu potreba e, európskej politiky zameranej na investície a e, v podstate e, toto všetko sa musí robiť za, súčasne s tými vnútroštátnymi plánmi investícií. Ďakujem. A teraz pán Olbricht. Máme tú výhodu, že je teraz tu medzi nami Ďakujem. Ďakujem pekne, mám tu dve úlohy, pretože som náhradník na, výboru, na výbore REGI, ale zároveň sa venujem aj tejto revízii. Chcem sa poďakovať Konstanc za e, tie zaujímavé pripomienky. Mal by som isté návrhy. Ako dobre viete, dnešného dňa text prvého návrhu našej správy e, máte rozpočet už je k dispozícii a zistíte možno, že táto správa sa bude, alebo teda už je rozdelená na tri časti. A diskusia na tomto výbore je veľmi jasná. Tieto tri časti sa koncentrujú na tri témy. Dúfam, že výbor regi môže požiadať výbor eh, pre rozpočet, takisto aj komisiu by pripravil skutočnú revíziu eh, politiky, takže o tej revízii hovoríme, nie <clears throat> iba ďalšiu správu, ale niečo, čo je prepojené na MFF predtým, ako to eh, predloží ako teda predloží návrh od komisie. Takže najprv treba revíziu, to je napísané aj v nariadení. Správa si vyžaduje inú normu, ale revízia, to znamená, že komisia by mala povedať, čo E, napríklad zo 14, 15, 16, ako vyzerá situácia. V prvej časti našej správy na výbore pre rozpočet teda hovoríme o revízii, čo sa deje v jednotlivých oblastiach, oblastiach politik Európskej únie. Potom po druhé, odporúčania, pokiaľ je dokument, ktorý komisia pripravuje a o čom by rada mala hlasovať. Návrh teda je, čo by sa malo okamžite zmeniť, nečakať na novú perspektívu. Práve preto navrhujeme revíziu, v zmysle revision a nie review. A po prvej časti e, záverov na základe novej situácie sa hovorí, že potrebujeme revíziu, revision. V rokoch 16, 17, 18, 19, 20. urgentne to potrebujeme. Teda tá druhá časť, čo by sa malo zmeniť, e, čo treba revidovať, čo potom s nevyriešenými prípadmi v rokoch 17, 18, 19, 20. Pretože vieme, že nebudú tam dostatočné peniaze na konečnú politiku v konečnom dôsledku, to je jasné. Čiže hovoríme, a spomenul to aj Konstanz, tak, tak môžeme si istí, že ten backlog, tie nevyriešené prípady sa budú e, opäť opakovať, čiže to, čo treba revidovať. To je ďalšia otázka. A potom tretia otázka, pokiaľ ide o závery tejto revízie Revision, pokiaľ ide o nové, novú perspektívu. Pokiaľ môžem navrhnúť jednu vec, a toto by malo byť na roky 2020 A pretože niektoré prvky, ktoré to boli spomenuté, sú pre roky po roku 2020, a niektoré sú už na teraz. Čiže myslím, že to je veľmi dôležité. Čo by bol navrhnutý zmeniť teraz a čo neskôr. Potom posledná vec. Je pravda, že v našej správe bude návrh, ktorý začína s 5 rokov. Je to veľmi dlhá, náročná diskusia v parlamente. A vieme, že ak budeme meškať tak ako dnes, tak e, sme potom vlastne na začiatku. Čiže ak budeme mať 5-ročnú perspektívu alebo výhľad a tretí rok je takmer nič, tak potom čo s tými 5 rokmi? A preto návrh je vo všeobecnosti 5 áno, ale v prípade niektorých politík, ktoré sú e, založené na viacročnom plánovaní, tam by to už mal byť 5 plus 5. A teda plus midterm revízia po 5 rokoch, nie po 3,5 rada bude proti, tomu možno nakoniec skončíme na sedmičke, ale toto je takýto prvok. V prípade koznej politiky Peťka určite nie je možná. Malo by to byť v prípade koznej politiky aspoň 7 a možno 10. My samozrejme naďalej budeme zvoľňovať aj ten návrh, ktorý eh, Regi pripravuje naše správy Ďakujem. Thank you. Thank you very much, Mr. Van Miltenburg. Pán Van Miltenburg, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pani spravodajkyni za jej prácu. A poprvé, chcel by som zdôrazniť odsek 2 návrhu stanoviska, pretože vo všeobecnosti myslím, že nebude možné e, sumarizovať e, dopady európskej reformy do roku 2017. To bude príliš skoro na to. Na tieto závery. Čiže som zvedavý, aké dáta sa budú používať v následnom dobu revizu MFF Najmä preto, lebo implementácia niektorých opre, mm, operačných programov by bola príliš nedostatočná a teda budeme mať málo dát. Po druhé, mám ďalšie stanovisko, alebo iné stanovisko ako pani spravodajkynia. S bodom 9 nesúhlasím. Myslím si, že programové obdobie by malo byť 5 rokov. Aj pán Albrecht o tom hovoril. Ja som presvedčený, že keď hľadíme finančný, finančný harmonogram s politickým e, e, mandátom Európskeho parlamentu, tak zvýšime tým demokratickú legitimnosť a transparentnosť. Nemyslím si, že to je úloha, ktorá by bola nemožná. Mali by sme sa na to snažiť sústrediť, najmä preto, lebo máme istý mandát. a dávalo by zmysel zladiť mandát Európskej komisie s finančným programovacím obdobím, podľa mňa. Ďakujem pekne. Ďalej pán Van. Ďakujem. Ďakujem pani spravodajkyni za tú správu. Hovorí mnohé zaujímavé veci, pokiaľ ide o napríklad to zjednodušenie a naozaj bude zaujímavé vidieť, koľko práce a pokroku môžeme spraviť, pokiaľ ide o zjednodušenie na základe odporúčaní vysokej úrovni. Či to pôjde rýchlo, alebo to bude trvať dlhšie. A samozrejme hovoríme tu o rozpočte a sú dôležité rozpočtové body, ktoré treba uviesť. Najprv bod, ktorý je veľmi dôležitý a náročný, v tejto fáze sa o ňom e, teda nejako rozhodnúť, pretože je ešte veľmi skoro a po druhé e, členské štáty už mali nejakú alokáciu, pokiaľ je štruktúrálne fondy, čiže mohlo by byť veľmi náročné meniť legislatívu v tejto fáze, možno až nemožné. Čiže zmeny legislatívy pre nás budú náročné. A ďalšie body, ktoré e, sa spomínali, e, teda omeškanie tých e, platieb, koniec tohto roku, tam by sa to malo znížiť o 2 miliardy, ale ako Jan povedal, v ďalších rokoch by sa tá, tá suma zase mala zvýšiť, takže treba nájsť nejaké riešenie tohto problému, ale rada ten problém ani neuznáva, že vôbec existuje, takže každý rok od, sa o tomto hádame teda, že na jednej strane máme parlament a komisiu, na druhej strane máme radu, ale treba nájsť nejakú, nejaké riešenie, pretože v opačnom prípade toto číslo bude rásť do roku 2020. Ďalší bod, e, skôr tak politike rozpočtovanie, ktoré vychádza z výsledkov, k tomu sa chceme priblížiť, o tomto sme hovorili a je to dobrý nápad, aspoň väčšina z nás si tak e, predstavuje a potom otázka je pre mňa, ako to presne bude vyzerať, keď sa to stane, stane sa to čoskoro alebo neskôr v rámci súčasného programovacieho obdobia. A potom ďalšia vec, ktorá je nová, je otázka tej performance reserve. Kolegovia vedia, že to je niečo, proti čomu sme svojho času boli. Bolo to ne, nedôležité, alebo teda nepotrebné a nemoc pozitívne, ale je o taký spôsob, kde sa vlastne nejaká časť tých financí pozdrží a ponechá sa až na koniec e, programovacieho obdobia. A otázka je, či to bude realokovaná e, suma a keď sa to stane. Toto ešte doteraz nebolo spomenuté, ale možno by sme sa na to mohli pozrieť a je to určite niečo, čo by sme mohli monitorovať. Ďakujem. Ďakujem. Pani Bracel. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsedajúca. A ja chcem pani e, spravodajkyni Krell poďakovať za toto stanovisko, ktoré je veľmi dôležité. Je pravda, že e, tie kompetencie týkajúce sa e, rozpočtu Európskej únie a samozrejme aj e, politi- e, koheznej politiky. E, to znamená, to všetko je veľmi dôležité pre náš výbor aj pre výbor budget. Ja si myslím, že toto musí byť e, skutočná revízia tohto viacročného finančného rámca, nie len e, nejaké hodnotenie, ako pripomenul pán Olbricht, máme tu štrukturálne problémy, ktoré sú veľmi závažné. E, jednak tie, e, ten sklz a aj to, že e, Európska rada prijíma dôležité rozhodnutia, ktoré majú finančné dôsledky bez toho, aby sa rozpočet menil. Takže je tu riziko, že kohezná politika, e, ktorá sa teraz, sa teraz vlastne oneskorila, v dôsledku rozhodn- oneskorenia rozhodnutia o viatočnom finančnom rámci. A tým pádom sa vlastne nebude môcť 100% e, e, plniť. E, sú tu teda určité dôsledky vo forme naakumulovaného sklzy. Dnes už teda sa to využívanie fondov v podstate môže obmedziť a tým len poukazujem na to preskúmanie, v polovine vlastne toho obdobia trvania koheznej politiky. A e, na prepojenie medzi tým a tou prácou, ktorú my tu robíme, a ide tu teda o to zjednodušenie celého systému, to je takisto dôležité, pretože skutočne v opačnom prípade e, tá zložitosť kohezných politik môže eh, nakoniec, nakoniec eh, mať za následok obmedzenie eh, zdrojov. A tie sú dôležité pre miestne politiky rozvoja. Takže je takisto dôležitá aj rýchlosť, ako sa môžu využívať Takže toto všetko navzájom e, súvisí. Ja si myslím, že toto je dôležité aj pre celkovú rozpočtovú politiku únie. To znamená e, vlastne to e, časové zosúladenie aj mandátu parlamentu s, tými, s tým finančným obdobím, to znamená tých 5 rokov funkčného obdobia. No máme tu vlastne teda dvojaký problém. Máme tu ten princíp 5 a 5 pre koheznú politiku, ale to vlastne znamená e, naťahovanie doby využívania e, zdrojov. My o tom budeme ešte diskutovať pri revízii koheznej politiky. Podľa mňa treba pracovať na tejto otázke načasovania a časových lehôd, pretože potrebujeme, aby sa peniaze minuli vynaložili a zároveň treba, aby e, to nebolo príliš pomalé, pretože ekonomické podmienky sa rýchlo menia a je tu riziko, že sa nakoniec e, tie doby e, využitia tých finančných prostriedkov predlžia. A súhlasím absolútne aj s tým, že tu je problém európskeho rozpočtu a e, to časové zosúladenie záväzkov a platieb a podobne. E, v týchto prvých rokoch kohezná politika ešte nevyužíva všetky zdroje na ktoré má nárok a hrozí tu, že potom v tej druhej fáze nastane príliš veľký tlak na platby, ak budeme pokračovať týmto spôsobom. Takže toto je zásadná otázka, musíme na ňu jednoznačne poukázať, lebo je to jeden z problémov, ktorý veľmi komplikuje život e, v tých posledných fázach riadenia štruktúrálnych fondov e, komplikuje situáciu miestnym orgánom. Ďakujem. Ďakujem, pán Hetman. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Chcel by som poďakovať pánovi spravodajcovi za veľmi dobrý materiál, ktorý sa venuje tomu, o čom hovoríme o tejto otázke. Ale chcel by som veľmi rád a spokojní, keby v tomto dokumente možno, že silnejšie sme zdôraznili potrebu realizácie politik, koheznej politiky, respektíve politiky súdržnosti po roku 2020. Aby to tam bolo jasne napísané, že politika súdržnosti ako nezávislá politika, to je politika, ktorá má určité jasné prostriedky vopred určené, aby mala byť, pokračovať aj po roku 2020. Okrem toho veľmi ma teší aj otázka riešenia problematiky koordinácie, synergie medzi všetkými štrukturálnymi fondami. A dá sa mi, že v tejto otázke by sme možno mohli skúsiť e, postupovať aspoň malými kro- kročikmi, pretože toľko sa tu diskutuje o tej synergii, a tu sa vyzýva k synergii a, dl, a to už po dlhú dobu. Nož ale všetci vidíme, ako vyzerá v praxi tá synergia pri implementácii a využití týchto všetkých nástrojov a programov. Takže zatiaľ to nefunguje. Možno by sme mohli skúsiť aspoň tak individuálne, postupne, pomalom, keby sa dalo aspoň skúsiť vytvoriť aspoň synergiu medzi Európskym fondom pro regionálny rozvoj a Európskym sociálnym fondom. Už to by sme mali aspoň nejakú radosť a niečo, čo by sme mohli presadzovať vo všetkých eh, hlavných mestách eh, krajín EÚ, pretože veľmi ťažko získať tú synergiu, keďže je tu množstvo inštitúcií zapojených do toho, ktoré plánujú, zimplementujú, zavádzajú a tak ďalej. Jednoducho tu sú všetko len výzvy po nejakej synergii, ktoré sú len výzvami. Eh, takže keby sme po našich výzvach aspoň začali od, nie, od niečo, no že dobrý úspech a súhlasím za ní s poslankyňou, spravodajkyňou, že treba dodržať eh, sedemročnú obdobie programovania. Už aj napríklad, keď vidíme, ako sa napríklad vyvíjajú jednotlivé perspektívy a ukázalo sa, že mali by sme príliš krátku dobu na to, aby sme zrealizovali všetky plány a napokon by sa to vlastne negatívne prejavilo u príjemcov týchto prostriedkov. Ďakujem. Polčak. Ďakujem za udelenie. Ďakujem, pán Polčák. Ja by som sa chcel venovať ešte dvom e, bodom zo správy pani Krel. Tá sa týka azylovej a prisťovateľskej politiky. Teším sa, že to pani Král uviedla vo svojej správe, kde bod 7 predloženého návrhu sa priamo týka žiadateľmi alebo sa, sa venuje žiadateľom o azyl a migrátov. Ja som to rozdelil na priťahovaleckú azylovú politiku, pretože to sú podľa mňa dve odlišné veci. A hovorí sa tu, že by bolo vhodné podporiť a poskytnúť finančnú podporu pre štáty, ktoré tomuto, ktoré, ktoré tejto úlohe sa nevyhýbajú. Ja opakovane hovorím, že to podporujem, ale že by bolo podľa mňa aj dobre povedať, akým spôsobom by sa tieto e, prostriedky mali rozdielovať. A pokiaľ ide o otázku tých e, oneskorných pladieb, o tom už hovorila pani Breso, osobne som presvedčený, že to nie je iba ist- tá negatívna otázka pokiaľ ide o politiku súdržnosti, ale mali sme to podľa ešte viac odsúdiť, lebo tým skutočne trpí dôveryhodnosť koheznej politiky a dôveryhodnosť alebo kredibilita u ako také. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. To bol posledný rečník prihlásený do diskusie. Na záver pani Katrina Rubianes z DG Regio. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem stručný. E, zase súhlasíme s tými hlavnými princípmi, ktoré sú v návrhu stanoviska uvedené a tie sú odzrkadlené v návrhoch Európskej komisie, pokiaľ ide o štruktúrálne fondy EÚ v rámci strednodobej revízie. Pre nás je to veľká priorita E, konkrétne hovorím teda o zjednodušení, toto spomínali viacerí vystupujúci a dúfame, že budeme ich e, budovať na odporúčaniach skupín na vysokej úrovni. Potom po druhé, chceme, aby tá politika bola ešte viac sústredená na výsledky bez ohľadu na hlavné tie kondicionality ex ante, potom treba to ďalej zľaďovať s európskym semestrom. Tretia priorita, aby politika bola viac flexibilná a aby lepšie reagovala na e, nové hrozby a rizika a zároveň by si ponechala svoju štruktúrálnu povahu. To je tretia priorita, ktorá je pre komisiu veľmi dôležitá e, v súvislosti s touto témou. Potom chcel by som hovoriť aj o bode 4 odseku 4, pretože okrem MFF tejto revízie bude aj tzv. Technical Adjustment Exercise, ktorý sa týka revízie národných alokácií e, členským štátom a na základe najnovších štatistik. To sa teda vykoná tento rok a možno z toho bude vyplývať zvýšenie kohezných e, zdrojov na 4 miliardy eur, ktoré budú e, rovnomerne rozdelené v období 2017 až 2020. Toto je zahrnuté a uvedené aj v článku 92 Všeobecného nariadenia k fondom a takisto aj v článku 7 nariadenia o MFF. A posledný bod nesúvisí to priamo s touto revíziou, ale ďalšou aktivitou, ktorú budeme právne vykonávať, to je revízia niektorých leg- legálnych ustanovení a právnych ustanovení, ktoré budú expirovať. To je ten tzv. top-up, čiže zvýšená finančná miera pre krajiny, ktoré sú v náročných finančných e, podmienkach a rozhodnúť e, roz, e, predlžiť tiež pešilnú kofinančnú mieru pre Cyprus. Dobre, ďakujem pekne, pán, pán Mistlero. Ešte prepašte, ja som vás nevidel, nech sa páči. Možno som dostatočne vysoko nedvihla ruku. Tak stručne v závere tejto rozpravy. Je tu veľmi dobrý základ pre prácu na tomto texte, ktorý dostatočne vyjadruje aktivity nášho výboru regii. Osobne niekedy mám pocit, že je treba stále opätovne vysvetľovať to, čo v podstate si uvedomujeme v našich nových nariadeniach, eh, pokiaľ ide o tematické koncentrácie a plnenie nových politík a zapájanie partnerov a tak ďalej. Takže je to veľmi logické, ak človek môže prísť len naozaj s výsledkami, ktoré sú podložené dôkazmi, finančnými číslami. Lebo my sme o tom rozhodli, tak sa pozrieme, čo tam je. A keď vznikne potreba revízie, preskúmania a priniesť eh, nové návrhy, tak Najprv by sme mali vidieť tie výsledky, teda, aby sme mohli vysvetliť nejaké nové návrhy, do, no, na baze čoho. Čiže toto nie je nič nové, by sme sa o tom rozhodli takto. Čiže z hľadiska budovania jednotlivých blokov budeme sa tomuto venovať ešte v nadchádzajúcej diskusii naozaj v bode 4 hovoríme, že rozpočet nemožno znížiť, čiže to je, dobré informácie pochádzajú z komisie, že možno budeme mať ešte aj vyšší rozpočet a toto je mimoriadne dôležité, pretože ak si ostatní myslia, že politika alebo horizont 2020 sa dá zmeniť a okamžite možno meniť rozpočet, to nie je pravda. Čo odznelo v rozprave, bolo zaujímavé, niektorí kolegovia spomenuli ukazovateľa výkonnosť. Mali by sme sa pozrieť na to, aké je naše stanovisko. Je to po roku 2020, e, čo bude? Je to v našich rukách? Budeme mať ešte k tomuto rozprávu určite a moja posledná pripomienka sa týka toho, čo očakávame z hľadiska tých starých faktúr nezauhradených. Ak komisia súhlasí s tým e, akčným plánom, a to je naozaj v poriadku, ale jediná otázka, ktorú môžeme položiť si, že čo sa udeje v nasledujúcich rokoch. Aby bolo menej tých e, neuhradených faktúr tie návrhy sú v texte a dá sa na tom pracovať. Myslím si, že teraz máme naozaj dobrý príst, príležitosť pre náš výbor e, sa lepšie presadiť aj v tej parlamentnej rozprave na bližších dvoch rokoch. Ďakujem pekne a teraz máte s e, pani Krajový slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som sa chcela srdečne poďakovať za Ehm, vyjadrenia kolegov. K niekoľkým bodom by som sa chcela vrátiť. Je úplne jasné, že výbor regií sa naozaj zdržiaval pri navyšovaní prostriedkov aj v rámci revízie a teda nové preskúmania viacročného finančného rámca a myslím si, že už e, nastal zrejme čas na to, aby sme sa mohli o tom pobaviť, že aký rozpočet potrebujeme, ale ja z mojich skúseností viem povedať, že veľký priestor nemáme na meni, ale musíme teraz bojovať len o to, aby to nebolo len čisto len účelové, aby tu, sa tu nepresadzovali určité záujmy e, v rozpočte, ktoré by nejakým spôsobom e, od, od, od, zaškrtali politiku súdržnosti. Chcela by som ešte poukázať aj na to, že určite nechce meniť ani národné obálky, tie sú už e, určené v, e, v nariadení, nechceme ani požadovať ďalšie prostriedky pre e, utečenskú krízu, ale musia byť určité prostriedky z tých 4 miliárd, komisia to povedala, ktoré by sa dali tzv. smart, inteligentným spôsobom využiť najmä keď sa menia určité ukazovatele v niektorých krajinách. Tiež takisto sa možno pozrieť, či nie sú nejaké leftovers alebo nejaké teda prebytky, ktoré by sa dali použiť. Isté nemôže že byť prostriedky z koheznej politiky použiť v prvom ako prvej línii na boj proti utečenskej kríze, vonkoncom nie. Ale pre podporu tých, ktorí žiadajú o azyl alebo podporu migrantov, ktorí sú v EÚ, to už môže byť použité ako cieľ politiky súdržnosti a je dôležité, aby komisia tu reagovala naozaj veľmi flexibilne aj prostredníctvom nie menej, menením rozpočtov, ale aby sa menili tie operačné programy, ktoré sú k dispozícii. A ja si myslím, že my e, nemôžeme sa tejto úlohy vzdať. To nie je nejaká úloha, ktorá už nie bude existovať, keď e, sa nebudú už tu žiadni utečenci, a pretože ešte stále sú tu utečenci, ktorí tu už sú, tu v Európe, a je to proces integrácie, to si vyžaduje celé roky a ako sa ukázali v posledných rokoch a mesiacoch, naozaj, že to možno potrvá aj 10 ročia, kým migrantov aj z druhej a budeme musieť až pracovať s migrantami aj druhej, aj tretej de- de- generácie. Takže musíme sa venovať aj týmto otázkam a tak sa teším, že komisia takisto s tým súhlasí. Keď tu chceme diskutovať o revízii viadočného finančného rámca, tak v podstate tu už existuje aj kohesná politika, ktorá obsahuje projekty a programy, ktoré už teraz v tomto programovacom období e, poukazujú aspoň na, na respektíve už e, komisia poukázala na to, že došlo k určitým úpravám či zmenám, takže ja som tiež e, pripravená na to, aby sme e, to opäť vložili aj do nášho stanoviska, pretože to je to, čo sa musí zabezpečiť, tá určitá flexibilita. Ja by som sa ešte chcela pozrieť na otázku Fondu pre prispôsobenie sa globalizácii. Myslím, ale k tomuto budeme mať osobitnú správu v našom výbore. To nemusí byť spomenuté tu, v tomto výbore, e, alebo v stanovisku k tomuto, e, tejto správe výboru pre rozpočet, pretože to, e, tento fond nespada z, má, z kohest, Jednoducho to je iný fond, ktorý nie je súčasťou kohezného či štruktúrálneho fondu. Takže je oddelený od tejto politiky. Takže netreba to, tieto veci spájať a myslím si, že my sme ale všetci zhode v tom, že pokiaľ ide o zjednodušenie prístupu a efektívnosti, e, takisto sme v zhode, pokiaľ ide o synergický efekt a obávam sa ale, že v najbližších mesiacoch e, budeme, dostaneme ďalšie e, informácie, že e, synergia sa nedeje tak, ako sme si to predstavovali v najbližších mesiacoch, ale ja to chcem napriek tomu preto zdôrazniť. Podobne ako aj otázka backlogu, teda tých neuhradených faktúr, to treba naozaj položiť na stôl a vyjadriť, ako sa to má riešiť, tak aby nedošlo k opakovaniu sa situácie z minulosti. A otázka tej výkonnostnej rezervy, to je performance reserve, to je zaujímavá otázka. Parlament sa k tomuto jasne vyjadril, že táto performance reserve, tá výkonnostná rezerva, o ktorú sme my vyrokovali, že fakticky nie je žiadna taká výkonnostná rezerva, tej performance reserve, pretože tá by mala slúžiť tomu, ak sú dobré príklady, dobré projekty, dobré regióny, aby sa tieto osobitne podporovali. A ten však v rámci rokovania je to teraz tak, že už boli aj, aj táto rezerva bola rozdelená do národných obálok a tým pádom tá, tá, ten spoločný motív tohto je taký, že už už z toho prakticky by e, už to, tým pádom je to vlastne do, výrazne rozriedené a už to vonkoncom nez, neplní tú funkciu tej performance reserve, teda že to je niečo okolo výkonné a pretože to malo byť pôvodne na to, aby sa používalo na rôzne, eh, alebo teda použijeme tieto prostriedky na to, že budeme riešiť z toho rôzne neočakávané situácie, alebo naozaj z toho bude performance reserve, ktoré bude na, na ten vysoký výkon, o tom musíme diskutovať aj my a že či to sa to teraz dá meniť už v súčasnom, eh, súčasnom programovacom období, o tom už pochybujem, pretože je jasné, že najprv musí byť všeobecné nariadenie, ktoré sa by sa muselo meniť a to znamená, že pokiaľ ide o tie eh, bolo by treba potom vlastne z tej obálky, ktorá už dostali jednotlivé členské štáty, aby sa tá časť, ktorá je určená na ten performance reserve, zase zo, zobrali preč odtiaľ. Nuž, ale ja považujem tiež e, to napojenie o synergického efektu, aj to, čo ste vyhovorili pani predsednička, že to je veľmi dôležité, aby aby aby tá, te, sa tá jednoducho to, čo my máme tu e, tu po, prostriedky pomoci, aby sa jednoznačne bolo jasné, že na jednej strane je tu kohezná politika a na druhej strane sú ostatné fondy a je to treba jasne odlišovať. A otázka, či 5-ročné, či 7-ročné obdobie, no už eh, pán Hökmar môže si predstaviť, že my sme o tejto téme diskutovali už x krát eh, a nie celé dni, ale myslím celé dni a týždne a mesiace a pre, v, v oboch smeroch sú veľmi dobré argumenty na oboch, v oboch táboroch. A tu aj súhlasím s Janom Obrichtom, že pokiaľ ide o koheznú politiku, je nižší počet e, rokov ako 7 rokov, je to naozaj nemožné, pretože je to veľmi zložité a myslím, že keď poviete, že 5 rokov, ten to obdobie pre koheznú politiku to vonkoncom nebude fungovať. Ale čo považujem za napomocné je diskusia dvakrát 5 rokov, lebo tam sa možno, že naozaj dalo by po prvých 5 rokoch mať naozaj skutočné e, preskúmanie tej e, koheznej politiky ale potom treba uvažiť, či tá flexibilita by naozaj tých 5 rokov naozaj mohla niečo zmeniť než, e, ešte predtým, než teda členské štáty len rýchlo siahnu po peniazoch pretože e, niekto povie, že zase, že e, sedemročné doby bude dosť dlhé a nikto presne nevie, že aké problémy bude po roku 2020 Európska únia e, musieť riešiť a z tohto dôvodu považujem flexibilitu za dosť dôležitú a tá konštrukcia 2x5 rokov možno je aj zmysluplnejšia než, rak, než raz 7 rokov, ale 1x5 rokov myslím, že to E, keby sa presadilo, tak tu by proti tomu sa postavili všetky národné krajiny, aj každý jeden starosta, pretože by si uvedomili, že to sa naozaj nedá. Ale tá myšlienka 2x5 rokov, tá tu považujem za zaujímavú a určite budeme sa ešte tejto otázke venovať veľa a skúdime hľadať riešenie, ako to máme formulovať nechceme, myslím, že ten dlhší čas sa zatiaľ eh, ne, sa zatiaľ preukázal mu ako výhodou. Uh, možno by sme to mohli nejako jasnejšie vyjadriť alebo inak formulovať, ale teda menej ako 7 rokov by bolo naozaj veľmi zlé a nepraktické pre koheznú politiku. Takže Takže ja myslím, že som už sa poreagovala na všetky otázky a potom, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, um, pozriem sa, alebo zvážime, že akým smerom sa budú uberať, ale verím, verím tomu, že budeme môcť pozmeňujúce návrhy zohľadniť. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Dovolte, aby som len pripomenula, že, že termín na uh, je štvrtok 21. apríla o, 5, o 17. hodine. A teraz budeme pokračovať eh, s chôdzou koordinátorov, pretože ďalším bodom, ďalší bod programu bol odložený na neskôr a my Budeme pokračovať hneď po ukončení schôdze schôdzov koordinátorov, takže by som chcela požiadať tých ktorí kolegov, čo nie sú koordinátori, aby opustili túto miestnosť a týmto končím schôdzu.